zasadnutie, ktoré sme prerušili 22. apríla. Zápisnica eh, bola schválená 20. apríla je k dispozícii. Má niekto nejaké námietky? Nie. Tak týmto je protokol schválený.